Good afternoon, colleagues. A warm welcome to everyone and a particularly warm welcome. Dobrý deň, kolegovia. Prajem všetkým dobrý deň a predovšetkým prajem dobrý deň Tomasovi de Majzierovi, ministrovi vnútra Nemecka a pánovi Matiasovi Feklovi, ministrovi vnútra Francúzska ktorí sa dnes e, podelia o svoje postrehy s členmi nášho výboru. Kolegovia, ako viete, mali sme prvý bezpečnostný dialog pred e, štyrmi dňami s komisárom Kingom a sústredili sme sa na určité konkrétne body a práve preto sme veľmi radi, že sa dnes môžeme porozprávať s ministrami z Francúzska a Nemecka. Milí kolegovia, ako viete, tak ehm, pravidelne sa kontaktujeme s ehm, predsedníctvom, ale eh, je pre nás veľkou cťou, pre nás ako výbor LIBE, že môžeme eh, hovoriť so zástupcami členských štátov o týchto kľúčových otázkach. Práve preto, pretože LIBE teraz v poslednej dobe eh, často rozhoduje o veľmi dôležitých záležitostiach, ktoré sa týkajú ehm, týchto, tejto problematiky. Napríklad tu máme spis o boji proti terorizmu, ale máme tu aj viacero iných dôležitých spisov a budeme veľmi radi, keď sa priamo ministri k ním vyjadria. E, napríklad budeme hovoriť o interoperabilite, systéme ETIAS a rôznych ďalších prvkoch, ktoré s tým súvisia. Takže budeme diskutovať s oboma ministrami, e, budeme mať e, dva, dve takéto stretnutia a obaja Eh, sa zhodli na tom, že je veľmi dobré, že sú veľmi radi, že sú tu a sme aj my veľmi radi, že mohli medzi nás prísť. Uh, E, nejde o vynimočné stretnutie, o jedinelé stretnutie, bude to séria viacerých zasadnutí, kde budeme diskutovať so zástupcami členských štátov a budeme sa rozprávať o konkrétnych záležitostiach, ktoré nás zaujímajú. Kolegovia, máte k dispozícii list, ktorý sme dostali vo februári, 20. februára od oboch ministrov. Je to tzv. francúzsko-nemecký list a hovorí sa o ňom o e, kľúčových záležitostiach pre bezpečnostný dialog Samozrejme, my môžeme mať trošku iné priority e, v jednotlivých členských štátov a práve preto e, by som vás vyzval, aby ste sa zamerali na bezpečnostný dialog, ktorý je dnešnou témou. Je to otvorené zasadnutie, máte samozrejme príležitosť aj opýtať sa aj iné otázky našich dvoch hostí. Poďme teda k štrukturovanej diskusii. Máme trošku časové obmedzenia. Myslím si, že by sme mali skončiť včas. Zároveň ale chcem dať príležitosť, aby sa všetci mohli vyjadriť. E, takže časové obmedzenia budú naozaj veľmi prísne. Budem ich dodržiavať aj ja, prosím, teda riadte sa nimi. Takže navrhol by som, aby sme štrukturovali diskusiu tak, že obaja ministri dostanú priestor po 15 minút ale eh, rozhodli sa veľmi priateľsky medzi Francúzskom a Nemeckom, že si týchto 15 minút eh, rozdelia na kľúčové otázky, ktoré sú pre nich dôležité. Eh, ako prvý by dostal priestor pán Fekl, Myslím si, že sa bude venovať 3 minúty boji proti terorizmu, potom dám priestor pánovi Demazierovi, ktorý bude hovoriť o interoperabilite a takto budeme pokračovať ďalej. Takže pán Feko, vítam vás medzi nami a prosím, um, začnite diskusiu o svojom pohľade na boj proti terorizmu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Pán minister, milý Tomás Demazier, vážení predsedovia, podpredsedovia, komisia, členovia Európskeho parlamentu. Som veľmi ráda, že tu môžem dnes s vami byť a že ste ma pozvali. Je to pre mňa naozaj veľké potešenie a veľká čest byť tu medzi vami len niekoľko dní po tom, čo som sa stal novým ministrom. Tento spomínaný list ehm, napísal Bruno Leroux, môj predchodca, a ja budem pokračovať v jeho úsilí z dôvodov, e, z viacerých dôvodov. E, prvý dôvod je ten, že som veľký podporovateľ európskeho projektu a zároveň veľmi rešpektujem Európsky parlament, ktorý zohráva viacero úloh. Napríklad ja som v minulosti pôsobil v oblasti obchodu a vždy som sa snažil e, komunikovať s Európskym parlamentom, pretože je zástupcom európskeho ľudu. Zároveň podporujem veľmi silné spojenie medzi Nemeckom a Francúzskom v rôznych oblastiach politiky. Myslím si, že Francúzsko a Nemecko majú spoločne obrovskú zodpovednosť na tom, aby sa podielali na európskom projekte. A práve preto, ale aj z ďalších dôvodov som veľmi rád, že som tu. Ako už bolo povedané, ehm, nemáme času na zvyš, takže začal by som hovoriť o problematike boja proti terorizmu, ktorý je pre Francúzsko veľmi dôležitý. Ako viete, úroveň hrozby, ktorej vo Francúzsku, ale ale v celej Európe čelíme, je obrovská. Um, vieme, čo sa stalo minulý týždeň. V Londýne prebehol atentát a e, Nebol to prvý atentát, je to len jeden z dlhej série atentátov, ktoré zasahujú celú Európu. Minulý týždeň e, opäť demokracia um, bola ohrozená a um, ohrození boli aj naši všetci občania. Preto je veľmi dôležité, aby sme sa pridržiavali európskych hodnot, ktoré sú nám veľmi blízke. Uh, vieme, čo sa stalo minulý týždeň aj v Antwerpách, kde uh, muž uh, bol zadržaný, pretože plánoval teroristický čin. A dnes viac ako kedykoľvek predtým nikto, žiaden členský štát ani žiaden um, občan, žiaden jednotlivec nemôže mať pocit, že je v bezpečí pred teroristickými hrozbami. Práve preto je dôležité, aby sme zasiahli veľmi rýchlo a účinne, aby sme bojovali proti terorizmu a chránili našich spoluobčanov. Doteraz sa nám podarilo um, dosiahnuť určité úspechy, ale samozrejme ešte veľa toho máme pred sebou. E, preto je dôležité spolupracovať v zásadných etapách e, boja proti terorizmu. Na jednej strane musíme chrániť slobodu, e, ktorá je súčasťou podstaty Európy a zároveň musím apelovať aj na náš zmysel pre zodpovednosť, keď bojujeme proti terorizmu. A za to všetko vám veľmi ďakujem, že sa na tom podielate aj vy. Je dôležité uplatňovať aj opatrenia, ktoré sme nedávno prijali a zároveň pokračovať v rokovaniach, ktoré sa spustili v oblasti tvorby rôznych nástrojov, ktoré nám v tom majú pomôcť. Nemecko ehm, bolo v úzkom kontakte s mojim eh, predchodcom a práve toho výsledkom je list, ktorý, v, ehm, ktorý minulý február poslali eh, obaja ministri. Uvádzame tu naše hlavné prioritné oblasti, ktorým by sme sa chceli v dlhodobom hľadisku venovať. Eh, Prvá výzva, ktorej čelíme, je zabezpečenie vonkajších hraníc Európskej únie. Je to cieľ, ktorý je nesmierne dôležitý na jednej strane, aby sme sa lepšie bránili pred teroristickou hrozbou a zároveň, aby sme mohli lepšie identifikovať a um, riadiť um, migračný tok. Je to dôležité aj preto, aby sme Európu E, mali ako priestor, ktorý je slobodný, ale zároveň aj bezpečný. Je teda dôležité zabezpečiť naše vonkajšie hranice. V opačnom prípade sú všetky projekty, o ktorých som hovoril, um, ohrozené. Po dlhých rokovaniach sa nám podarilo dosiahnuť dohodu, aby sa vytvoril nový register, register PNR. Určite E, tento, túto problematiku poznáte. Ide o Európsky register PNR. A tento register je výsledkom mnohých diskusí a rozhodnutí, ktoré padli práve tu na pôde Európskeho parlamentu. Zároveň tu máme kódex šengenských hraníc, A opäť musím zopakovať, že len zabezpečenie vonkajších hraníc Európskej únie nám umožní udržať úroveň um, voľného pohybu, ktorú v súčasnosti v Európe máme. Nedávno bola prijatá revízia smernice o zbraniach a sme veľmi radi, že tu máme túto revíziu. Rokovalo sa o tom veľmi dlho a vďaka tomu e, sme uspeli pri dosiahnutí ďalšej dohody pre boj proti terorizmu. Preto je veľmi dôležité e, čo najskôr riešiť a vysporiadať sa so zdrojmi, e, ktoré podporujú financovanie terorizmu. Týka sa to aj zbraní a obchodu so zbraniami v rámci EÚ. Tieto opatrenia sú rozhodujúcimi opatreniami. Samozrejme, e, budeme mať v budúcnosti aj ďalšie opatrenia postupom času. E, je však dôležité pamätať na to, že každý z nás zohráva veľmi dôležitú úlohu a e, je dôležité, aby sme veľmi prísne chránili a dohliadali na prácu e, jednotlivých zodpovedných orgánov, ale zároveň, aby sme dbali na ochranu občanov. Takže toľko z mojej strany zatiaľ. Ďakujem, Ďakujem veľmi pekne. A teraz poprosím Tomasa, aby sa vyjadril na tému interoperability. Pán predseda, milý Matias Fekl, dámy a páni, Pani Sipo z e, Nemecka nás teraz pozdravila a povedala, že keď sa pozrieme na obrazovku, tak má, Francúz, má nemecký minister francúzske meno a francúzsky minister nemecké meno. To je náhoda, ale za tým je oveľa viac. Ako viete, Nemecko a Francúzsko vo všetkých otázkach, ktoré sa týkajú bezpečnosti, konajú spoločne a nielen odtedy, odkedy sme my dvaja ministrami vnútra, ale už dlhšie a preto v tom chceme aj pokračovať. A preto tu aj vystupujeme ako dvoja, dvojčata a striedame sa. My si veľmi vážime prácu, ktorú odvádza tento výbor. Viete, že nie vždy máme rovnaké názory a ani ich nikdy nebudeme mať, ale myslím si, že od PNR je jasné, že nemôžeme alebo nevieme pracovať len proti sebe, ale vieme pracovať aj zo seba. A sladom na budúcnosť si to nemôžeme ani dovoliť byť proti sebe. Naozaj treba konať, keď sa pozrieme na to, čo sa deje. A spolu s môjim francúzským kolegom sa chcem usilovať o to, aby sme rýchlo a efektívne spolupracovali to, čo sa väčšinou deje, sú nariadenia a smernice, ale to, čo ja to navrhnem, to nie je smernica, ale zásada. Zásada interoperability. Z dobrých dôvodov v minulosti sme hovorili o tom, že je, alebo uvažovali o tom, že, pre rôzne, sme preto pre, že je to potrebné a urobili sme rôzne informačné systémy, údaja, neviem, Eurodac, Schengenský informačný systém, Prüm a mnoho ďalších e, systémov. E, Eurodac má otlačky prstov bez mena, Schengenský systém má mena, ale nemá otlačky prstov. A keď si pozrieme tieto veľké útoky z poslednej doby vo Francúzsku, tak všetci hovoríme, že to nie je možné, že časti bezpečnostných služieb majú informácie, ktoré druhy nemajú. Musíte si ich vymieňať a za tým sa skrýva právny problém a ako aj zložitý problém výpočtovej techniky. A rada má teraz vytvorenú skupinu na vysokej úrovni, ktorá má prísť s návrhmi a dôležitým bodom je tam aj čo aj zmeny v Schengene, Eurodaku. Určite budeme o tom ešte hovoriť, aby sme na, tom, na tie zmeny nečakali, kým vyriešime interoperabilitu. Ale a toto je predsa ústredná téma a chcem povedať aj tým, ktorí sa obávajú ochranu údajov tu v miestnosti, chcem povedať, že pokiaľ ide o tú skromnosť údajmi, to bol prístup, ktorý sme používali a mali sme veľa, a máme veľa údajov vedľa seba, ale úspornosť údajov možno chápať aj ináč. A síce tak, že údaj sa bude e, uchovávať len raz a potom sa musia dohodnúť um, agentúry, orgány, že sa to budú vymieňať. Potrebujeme mať inteligentný systém prístupu, každý prístup sa môže zaprotokolovať a tento systém môže byť presne tak isto E, vhodný z ochrany údajov ako to, čo máme doteraz. Niekedy možno niektoré databázy budeme môcť zrušiť, keď budeme mať tento nový systém a o to ide práve pri interoperabilite. A ja by som sa veľmi tešil, keby ste nás mohli na tejto ceste sprevádzať. Neviem, čím to je, ale myslím si, že to bolo skutočne časovo veľmi dobre urobené a ďakujem vám veľmi pekne. A ak rozmýšľate nad tým, že prečo teda zachádzame do každej tej jednotlivej oblasti, no už samozrejme pokiaľ ide o tie jednotlivé spisy aj celkovo tú stratégiu boja proti terorizmu, musíme pochopiť všetky otázky, e, otázku základných práv, e, otázku počítačovej bezpečnosti, techniky a tak ďalej. A preto samozrejme e, musíme sa na to všetko pozrieť a Matias Fekl sa bude teraz venovať týmto otázkam, ktoré som spomenul, Eurodag a podobne. Il est indispensable. Je teda nevyhnutné, ak teda budem e, pokračovať v tom, čo bolo pred chvíľou povedané, že je dôležité myslieť aj na um, elektronickú bezpečnosť a bezpečnosť informačných technológií. Je tomu preto tak, pretože Vždy je dôležité, aby sme mali k dispozícii informácie, ktoré potrebujeme e, v danej chvíli a na danom mieste, aby sme mohli zistiť, kto je príslušná osoba, ktorú sme napríklad e, zadržali e, a aby sme tieto informácie mali k dispozícii, ak sú niekde v databáze. Práve preto je dôležité, aby sme vybudovali systém zaregistrovania vstupu a výstupu do únie. Je dôležité do tejto práci zahrnúť aj um, občanov EÚ. Ako určite viete, mnohé z atentátov, ktoré prebehli v EÚ, bolo spáchaných práve zo strany e, občanov, ktorí sú oficiálne občanmi EÚ, ktorí napríklad prišli po e, dlhej dobe naspäť do únie. Práve preto je dôležité myslieť aj na takýto typ občanov. E, je dôležité zachovať princíp proporcionality, je dôležité veľmi obozretne postupovať a dosiahnuť e, naplnenie tohto princípu proporcionality, keď hovoríme o, o osobných údajoch, pretože je dôležité chrániť osobné údaje. Nejde však o protichodné aspekty alebo protichodné myšlienky. Je dôležité údaje chrániť a používať len tie, ktoré sú naozaj nevyhnutné. Máme systém ETIAS, o ktorom sa tu už hovorilo a práve preto je dôležité, aby tento systém bol čo najúčinnejší a čo najrychlejšie pracoval. Máme napríklad systém VIS, vízový informačný systém, ktorý tiež eh, pracuje na tomto princípe a dáva nám k dispozícii údaje o eh, tých, ktorí prichádzajú do Európskej únie a zároveň bojujú proti všeobecným hrozbám, ktorým tu v Európe môžeme čeliť. Je teda dôležité, aby eh, každý, ktorý je zodpovedný za ochranu hraníc v rámci EÚ, mal prístup k týmto databázam, napríklad aj k databáze Eurodac. Ďakujem. Áno, skutočne vynikajúce, čo, čo dodržali ste čas. Nech sa páči, pán minister. Myslím si, že ja by som nebol v stave po takej krátkej dobe vo funkcii takto vystúpiť. Gratulujem, Matias. Teraz niečo k systému vstup-výstup. To súvisí so Schengenom. Poku- chceme sa pokúsiť v tejto legislatíve pracovať tak, aby sme ju do pol roka skončili, na, v pol roku skončili. Pre mňa systém vstup-výstup je to, tým ústredným predpokladom pre zachovanie Schengenu, ktorý nemá vo vnútri hraničné kontroly. Bez riadnej kontroly vonkajších hraníc nebude možné zachovať bezkontrolný systém v rámci Schengenu. Preto je to skutočne zásadné, rozhodujúce. A teraz by som sa chcel vyjadriť k šengenskému informačnému systému to je pre bezpečnostné orgány veľmi dôležitý systém. Už sme v druhej etape. S veľkým časovým omeškaním sme ju inštalovali, ako viete, s veľmi zvýšenými nákladmi, s veľkými problémami, s nepokojením, hnevom. A potom po útokoch vo Francúzsku sme sa pokúsili tie kritériá pre zahraničných bojovníkov mať zabudované do Schengenu bez toho, aby sme museli zmeniť výberové koranie, konanie, ale zistili sme, že to nestačí. Komisia mala návrhy na zmenu Schengenského informačného systému, prišla s novými výberovými konaniami aj na biometrické údaje napríklad a pre teroristických bojovníkov SIS a, a takisto žiada rozšírenie práv prístupu pre daňové úrady napríklad a tak ďalej. Mnohé z toho je určite sporné. Je to veľmi dôležitý bod pre nás a sme pripravení o tom s vami rokovať a hovoriť. Ďakujem. Ďakujem, Matias. Teraz budeš hovoriť ty o šifrovanej elektronickej komunikácii. No. Áno, ďakujem, pán predseda. Je to presne tak šifrovanie a spôsob, akým spolupracujeme s internetovými prevádzkovateľmi, e, je nesmierne dôležitý. Je to obrovská výzva, je to zároveň veľmi náročná úloha, ktorá je ale súčasťou boja proti terorizmu. V súčasnosti mnohí z prevádzkovateľov nechcú spolupracovať. Ide predovšetkým napríklad o poskytovateľov telegramových služieb, a bez ich e, spolupráce je akékoľvek dešifrovanie informácií e, neefektívna. Táto situácia je nepriateľná a musíme sa ju snažiť riešiť. V súčasnosti na európskej úrovni nemáme žiaden právny nástroj, ktorý môže prinútiť e, internetového prevádzkovateľa, aby spolupracoval v tejto oblasti. Práve preto naše dve krajiny, Francúzsko a Nemecko, žiadajú Európsku komisiu, aby preskúmala možnosť, aby e, internetoví poskytovatelia mali rovnakú povinnosť, ako tomu je pri telefonických operátoroch. To znamená, aby sa vytvoril takýto podobný právny rámec, ktorý by sa mohol a mal transponovať aj pre um, internetových poskytovateľov. Uh, bolo jasne zistené, že uh, služba WhatsApp bola použitá pri uh, teroristickom útoku v Londýne a e, takže máme naozaj konkrétne príklady, kde sa e, takéto služby využívajú a preto je dôležité zasiahnuť. Samozrejme vás chceme ubezpečiť o jednej veci. Je rovnako dôležité e, zabezpečiť právo na súkromný život, na, život našich občanov. To je základné právo, ktoré majú a preto je dôležité, aby všetky tieto systémy boli vysoko zabezpečené a ehm, aby mohli chrániť údaje našich občanov. V opačnom prípade je to naozaj veľmi nebezpečné a hrozí, že všetky ich údaje budú k dispozícii e, v zlých rukách. Je to úloha, ktorá prináleží celému európskemu kontinentu, e, pretože je dôležité pokračovať v ďalších technologických e, vývojoch a v ďalšom pokroku ale zároveň zabezpečiť, aby výsledky, ktoré budeme mať, boli priateľné. Ďakujem. Ja, auch dazu eine... Äh, ja stručná pripomienka, poznámka. V oblasti telekomunikácií máme právnu úpravu, ktorá je z tej doby, keď sme mali technické možnosti, ktoré vtedy boli. Telefonický dohľad pre telefóny, potom e, telemédia a tak ďalej. Ale teraz sme zistili, že tieto veci sa funkčne zrastajú. Keď si zoberieme pevnú sieť, alebo smartfóny, alebo voice over v IP alebo Skype. Z funkčného hľadiska je to všetko rovnaké ale úprava je celkom iná a to nemo- právna úprava je iná, to nemôže byť správne. A to znamená, že e, musíme zmeniť právnu úpravu tak, aby sa nevenovala technike, ale funkciem. Funkcie, aby sa telekomunikácia a telemédia aj tam zrástli. A musíme to urobiť rýchlo, ak to nedokážeme európsky vyriešiť, tak to budú veľké krajiny riešiť individuálne a potom budeme mať veľký problém. Čiže aj toto by sme chceli vyvolať. Telemédia sú samozrejme dôležité, musíme to riešiť aj z hľadiska trhu. A Matias e, Fekl o tom už hovoril. Je to tá otázka šifrovania a chcem za nás niečo povedať, alebo pokúsim sa vysvetliť jedno nedorozumenie. My v internete potrebujeme bezpečnosť, ktorá vychádza z kódovania a potrebujeme bezpečnosť napriek šifrovaniu. Áno, sme za šifrovanie od konca ku koncu. Chceme, aby bol súkromnej na komunikácia e, šifrovaná, Nechceme tam nejaké výnimky, ale nemôže byť možné, že bezpečnostné orgány len za to, že používajú určité médiá a nemôžu sledovať všetko. To znamená, bezpečnostné orgány nepotrebujú v internete e, ani väčšie, ani menšie práva ako mimo internetu. A otázka znie, ako to môžeme E, preformulovať, pretaviť do dobrej bezpečnosti napriek šifrovaniu od jedného koncia po druhý. Napríklad e, sledovanie zdroja, telekomunikácia a podobne. Je to veľmi zložité a musíme na tom pracovať a to chce aj Nemecko s Francúzskom spoločne robiť. Toto je náš, tak povediac, e, návrh dvojčat a samozrejme sme hovorili dneska aj veľa o migrácii, o presídlovaní a podobne. Ak bude čas, tak sa môžeme aj tomuto venovať, ale hlavná téma dnes je terorizmus a bezpečnosť. Chcem vás ešte poprosiť, že tu nemôžem byť do 7, že musím odísť o 3 na 7, lebo inak by som nezvládol letecký spoj. Ďakujem za vaše porozumenie. Ďakujem myslím, že to, ako to máme zorganizované, ukazuje, že ste sa skutočne pripravili a myslím, že budeme mať plodnú debatu. E, samozrejme, beriem na vedomie to, že musíte odísť skôr, teda prejdeme rovno k diskusii, e, keďže samozrejme chcete nejakú spätnú väzbu aj od pána Tomasa de Maziera, tak e, poprosím, aby ste sa všetci držali toho rečníckého času maximálne dve minúty. Takže prejdeme priamo k rečníkom. Ak ste sa ešte neprihlásili do diskusie, prosím, zdvihnite ruku. Ako budeme uh, odpovedať hneď alebo na konci? Dobre. Urob... Takže bude nebude to po každej otázke, e, bude to vlastne po všetkých tých otázkach, ale teda najprv dám slovo e, pánovi Demazierovi. Dobre, takže kto sa ešte neprihlásil, poprosím, zdvihnite ruky. Áno, viem, že je to ako v škole, ale myslím, že to bude takto rýchlejšie. Niektorí to nerobíte. Mm, OK. Takže môžeme to uzavrieť. Takže začneme koordinátormi. Poprosím, držte sa dvoch minút. Rebecca Matt Silver za EPP. Ďakujem, pán predseda, ďakujem pánom ministrom za to, že prišli a určite môžem len súhlasiť s oboma, keď ste povedali, že len zabezpečením vonkajších hraníc môžeme plne si užívať eh, slobodu, ktorú máme eh, ako občania EÚ v rámci našich hraníc a keď hovoríme o interoperabilite a plnej výmene informácií, skutočne to je veľmi kľúčové, ale zároveň niekedy konáme veľmi pomaly, veľmi pomaly prijímame legislatívu na európskej úrovni. Už dávno je tu tá potreba prijímať takúto legislatívu. Chcem sa spýtať nasledovne, Keď hovoríme o boji proti terorizmu, obaja ste povedali, že je to globálny e, boj a vyžaduje si to globálnu spoločnú odpoveď. A keď sa pozrieme na vzťah medzi EÚ a e, USA v súčasnosti, ako vnímate napredovanie tohto vzťahu tak aby sme mali lepšiu odpoveď než doteraz na základe našich spoločných hodnotov, hodnot e, našich dvoch kontinentov a vo svetle e, útokov v Berlíne v decembri e, diskutovali sme minulý týždeň s komisárom Kingom a bolo povedané, že útočník využil viac než respektíve 14 rôznych identít Chcem sa spýtať, čo robia vaše krajiny, čo plánujú, e, pokiaľ ide o ďalšie opatrenia v súvislosti s biometrickými údajmi. Je naplánované ešte niečo iné, e, okrem e, súčasného legislatívneho prehodnotenia? Ďakujem za SAD. Birgit Sippel. Ďakujem, pán predseda. Ešte možno malá poznámka, keď som povedala, že nemecký minister má skôr francúzske meno a naopak francúzsky minister skôr nemecké meno, tak som ani nemyslela tak veľmi na nemecko-francúzske vzťahy. Ja som skôr myslela na to, že v Európe máme veľmi vďa také čudné debaty o národnej identite a pre mňa tieto dve mená znamenajú, že nielen Nemecko a Francúzsko, ale všade v Európe máme miešancov, miešaných ľudí, lebo myslím si, že putovanie národov v minulých storočiach zasiahlo naše všetky krajiny. To len na okraj. Pokiaľ ide o túto tému, veľmi sa s ňou sotožňujem. Je to veľmi dôležitá nosná téma aj našej legislatívnej práce, napríklad interoperabilita. A to, čo povedal minister Demezier, s mnohým s tým môžem súhlasiť, ale ak má interoperabilita fungovať, tak musíme vytvoriť základné predpoklady a dúfam, že sa na tom shodneme. Poprvé je, že kto vôbec dostane aké prístupové práva k akým údajom to nie je len téma pre ochrancov údajov, ale aj pre rôzne e, úrady, orgány, ktoré používajú takéto údaje, azylové, policia, hranič, pohraničná stráž a podobne. Po druhé, a to si myslím, o tom sa už hovorilo, že potrebujeme mať jednotné definície vymedzenia, kto je odkedy už terorista, čiže musíme tam mať určité momenty podozrenia, kto je len podozrivý, kto je hrozba a tá, kto je ohrozený a tak ďalej pretože toto všetko má vplyv aj na to, ako budeme pracovať s, dô, s údajmi. Bez toho je to ťažké. Potom je to otázka využívania údajov ako SIS a Eurodac, takže tu by som chcela počuť ešte odhad zo strany ministrov tu pri prvých útokoch v Belgicku sme mali pocit, že databanky ako SIS sa nepoužívajú, nevyužívajú dostatočne a nemajú také časové reakcie. Chcem sa spýtať, či je to len tá, e, e, e, náš dojem. Potom kódovanie, pretože to je iná otázka ako to, či smiem otvoriť list, keď mám podozrenie. Tu ide o vytvorenie techniky, ktorá umožní len v jednotlivých prípadoch mať prístup a to znamená, že môže mať generálny kľúč, ale tak keď ja neverím vlastným úradom, že to nezneužijú, ako môžem veriť ostatným, že môžu mať takýto pak kľúč, ktorý by otvoril všetky kodovacie systémy? Ďakujem. Prosím, keby ste dodržali kolegovia dve minúty, nemusíte povedať naraz hneď všetko. K všetkým, ku každej téme sa dostaneme, ale nejaké kľúčové body. E Teraz Helga Stevens, prosím, za ECR. Ďakujem, pán predseda, milí kolegovia. V prvom rade sa chcem obom pánom srdečne poďakovať za to, že sem prišli. Som aj spokojná s tým, že sa snažíte dosiahnuť rovnováhu medzi bezpečnosťou a súkromím. EÚ po Paríži a Bruseli prijalo oveľa konkrétnejšie opatrenie na posilnenie bezpečnosti našich občanov. Rôzne zákony, napríklad kontrola pri medzinárodnej doprave a kontrola európskych občanov sa tiež sprísnili. Kontrola zahranič, e, cudzincov bez víza sa tiež začína. Máme tu aj rôzne nástroje pre vnútroštátne orgány, ale aké preventívne opatrenie napríklad na prevenciu radikalizácie, tie nám chýbajú vo Volembeke je v aktívnych 61 džihadistických skupín. Aké aktivity môžeme my iniciovať tu na európskej úrovni, aby sme vám pomohli? Druhá otázka. Belgicko teraz začalo práve s kontrolou medzinárodných autobusov po lietadlách a vlakoch. Čiže ako to bude, ako tu upravíme um, smernicu o PNR? Ďakujem. A teraz Sofie Intefeld. Speaking for the liberals, yeah. E, ja... Myslím, že budeš hovoriť za liberálov? Áno, ďakujem, pán predseda. Veľmi stručne. Myslím, že veľa by sa dalo povedať o rôznych návrhoch, ale tiež aj o samotnom procese to je jedna z tých znepokojúcich vecí v demokratickej spoločnosti. Myslím si, že legislatíva, predovšetkým tá, ktorá sa týka základných práv občanov, sa musí prijímať čo najtransparentnejším spôsobom. A samozrejme veľmi dobré, že dve krajiny si sadnú a urobia nejaké plány. Áno, je to fajn, ale myslím si, že e, náležité by bolo prediskutovať to na rade, v parlamente, aby Európska komisia vlastne dala návrh. Musím povedať, že tiež ma znepokojujú nové návrhy, keď vidíme, že tie, ktoré už boli prijaté, jednoducho sa nerealizujú. Uh, už sa veľa hovorilo o PNR uh, a boli sme pod tlakom, aby sa prijala legislatíva ohľadom PNR a e, potom roka pol od hlasovania, čo sa udialo, pokiaľ vieme, iba jeden členský štát ešte pred prijatím to plne implementoval a ostatných to nezaujíma. Takže kde je tá naliehavosť? A po tretie, všetci vieme, že po každom útoku zistíme, že problém nie je v tom, že informácia by nebola k dispozícii príslušným orgánom, ale jednoducho nebola e, použitá. Tiež v prípade útočníka z Berlína e, údajne tam boli signály smerom k e, policii, že tento chlapík je nebezpečný, ale neviem z akých dôvodov, jednoducho to nebolo e, náležite vyhodnotené a nebolo vzatý do väzby. A tiež by ma zaujímalo, e, vždy, keď dôjde k nejakému útoku, tak ako vo Westminstri e, minulý týždeň, je to hrozné, ale tiež by sme mali diskutovať o tom, čo je to terorizmus, pretože to, čo sa mi zdá, e, keď čítam správy, samozrejme musíme sa spoliehať na média, tak zdá sa mi, že tento teda čítala som, že tento útočník bol plivom alkoholu, drog a tak ďalej. Je to teda terorizmus? A nakoniec Ide o to, aby sme dosiahli tú správnu rovnováhu. Je to tiež o tom, aby e, mali občania prístup e, k informáciám, prístup k dokumentom a tieto práva sú mnohokrát e, limitované. Momentálne sa tomuto, tejto otázke venujem vo Francúzsku, to môžem povedať teda aj pánovi ministrovi. A ak budeme vytvárať viac právomocí pre orgány, tiež by sme mali mať viac záruk pre občanov. A myslím si, že v tomto zaostávame. Ďakujem. E, ďakujem. Áno, ja viem, že ste v pokúšení e, všetko to nejako dať dokopy, keď tu máme ministrov, ale nuž, nebudeme to potom stíhať. E, Cornelians Zague. Ďakujem. A ja tu vítam v mene našej politickej skupiny oboch ministrov vnútra. Mám túto otázku. Keď si pozrieme bližšie, najbližšie atentáty, je jedno, či Vianočný trh v Berlíne alebo Londýn, tak v obidvoch prípade by nám PNR vôbec nepomohli. My máme veľké pochybnosti o tom, či toto všetko potrebujeme na PNR, aby sme naozaj mohli bojovať proti teroristom. Jednoducho vidíme, že napríklad v Belgicku tie útoky a tí útočníci boli predsa už aktívni v Paríži a e, atentátnik z Londýna je známy ako extrémista alebo terorista od roku 2012. Nemyslíte si, že by sme mali konať celkom inak, mať iné východiska a že nepotrebujeme viac a viac údajov, ale skôr preskúmať, aké údaje sa zbierajú, čo sú možní nebezpeční, e, podozriví atentátnici? a možno by sme mali uvažovať o tom, aby polícia v členských štátoch aj vo vnútri bola lepšie prepojená, aj smerom von lepšie prepojená. A potom ten pojem terorizmus, tam sme veľmi ne, ne, nešťastní z tohto pojmu. Je to veľmi široký pojem a stále ťažšie a ťažšie povedať, čo je terorizmus a čo nie je terorizmus. Mohli by ste k tomu niečo bližšie povedať? Po tretie, otázka na Francúzsko. Vy máte výnimočný stav do roku 2017, do júla 2017. Čo prinieslo? Netreba posúdiť opatrenia na boj proti terorizmu? A myslíte si, že výnimočný stav, ako vy máte teraz v celej krajine takú dlhú dobu, je naozaj tá správna cesta? Robili ste nejaké posúdenie výnimočného stavu? Potom kódovanie. Kódovanie je jedna z vecí, kde chcem byť veľmi obozretná. Nemám vôbec záujem na tom, aby sme tu niečo robili, pretože to považujem za nebezpečné. The... Ďakujem. Za zelený skáčele. Ďakujem. Ja budem tá zlá a budem sa pýtať otázky, eh, ktoré nepriamo, nepriamo súvisia s bezpečnosťou a budem sa pýtať na presídľovanie. Eh, pán Demazie, vy ste presadzovali a presadzujete takéto schémy presídľovania. Ďakujem za to, ale nie mnoho ľudí bolo presídlených z Talianska alebo z Grécka. Myslím si, že e, Nemecko splnilo iba 11 relokačnej kvóty, Francúzsko 14 a Eh, chcem sa spýtať, ako chcete urýchliť tento eh, proces presídľovania, aby sa zabezpečilo, že sa dosiahne plná kvóta. Samozrejme, ja viem, že možno niektoré iné krajiny, ako Rakúsko, sa od toho chcú, chcú držať ďalej, ale ja viem, respektive sa pýtam, aký je váš názor, a aké sú plány vo vašich krajinách, Grécko, Taliansko, eh, teda a plánujete tiež e, nám vracať e, utečencov do Grécka, Talianska? Ďakujem. A teraz prejdeme priamo k rečníkom. Možno by sme mohli si dať ešte jedno kolo a potom odpovedať na otázky. Takže začneme pani Holmajer. Ďakujem pekne, pani ministri, že ste prišli. Moje otázky sú následovné. Ešte stále sú značné problémy, pokiaľ ide o používanie databáz. Aj pokiaľ ide o vlastne e, zanesenie e, tých potrebných informácií zo strany niektorých členských štátov, tam implementačná klauzula a podobne, ale ja by som chcela vedieť, pri PNR, NR máme 28 rôznych národných systémov, nepodarilo sa to zharmonizovať a môžeme zaručiť, že bude tam interoperabilita, to znamená, že tam bude naplno fungovať tá výmena informácií. Preto, ak áno, tak možno sa mohlo zabrániť e, istému bombovému e, útoku 28 e, jednotlivých systémov respektíve ten konkrétny útočník neletel z Frankfurtu, letel z Viedne a samozrejme musíme v tomto tiež dosiahnuť nejaký pokrok. Pokiaľ ide o Eurodac, sú tu stále obavy ohľadom toho, že... že ako s utečencami, mohli by ste nám povedať alebo vysvetliť, prečo tento prístup by bol potrebný a zmysluplný na preventívne účely. Ďakujem. A teraz Kristín. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj pánom ministrom za to, že sú tu dnes s nami a že tu s nami diskutujú. A aj milý Matias, som veľmi rád, že si prišiel medzi nás ako minister vnútra, pretože naozaj veľmi dobre poznáš európske výzvy. E, chcem sa venovať e, listom, ktoré, ktorý, ktoré ste poslali a adresovali e, Európskej komisii. Chcela by som vedieť, e, aký bol dôvod, prečo ste sa obratili na komisiu a prečo ste tento list adresovali komisii a nie rade. Znamená to, že e, sú určité problémy komunikovať e, s radou a sú problémy nájsť koordináciu medzi jednotlivými štátmi a mm, je teda pre vás ako pre Francúzsko a Nemecko lepšie komunikovať s komisiou? A potom ešte mám dve konkrétnejšie otázky, ktoré sa týkajú implementácie e, pohraničnej a pobrežnej stráže, e, ktoré sú naozaj veľmi komplexné. Uh, to znamená, akým spôsobom e, bude vyzerať e, ustanovovanie jednotlivých ľudí, ktorí budú zodpovední za ochranu e, hraníc, pretože diskutovali sme o tom aj na pôde Európskeho parlamentu. No a druhá otázka sa týka harmonizácie formácií, ktoré môžu mať policajné zložky a rôzne obranné zložky, ktoré cirkulujú, cestujú po Európe. Ako viete, tak e, napríklad v Belgicku, keď nastali útoky, tak sa zistilo, že nie sú žiadne opatrenia, ktoré by sa v tej chvíli mohli využiť, takže možno by bolo dobré to lepšie harmonizovať. Viem, že už existujú pracovné skupiny, ktoré sa tomu venujú, ale zatiaľ e, sme nevideli žiadne konkrétne opatrenie, aspoň niektoré by sa venovalo aj PNR, ale ide určite o otázku harmonizácie medzi jednotlivými členskými štátmi aj medzi jednotlivými zložkami. Ďakujem. Please. Pani Wikström, nech sa páči. And, uh, thanks to... Ďakujem. Ďakujem obom eh, ministrom za to, že prišli dnes po obede a ďakujem predovšetkým vám pán de Maziere, za to, že minulý týždeň ste ma prijali v Berlíne. Mali sme veľmi plodné diskusie. E, dnešná debata sa zameriava na bezpečnosť, ale rada by som využila príležitosť a hovorila o jednej téme, ktorá s tým súvisí, a to je migrácia. Samozrejme, nikdy by sme nemali miešať e, utečencov s teroristami. Je e, dôležité, aby sme sa vrátili do situácie, keď členské členské štáty budú mať zodpovednosť podľa platnej európskej legislatívy a zároveň budú mať plnú kontrolu nad ľuďmi, ktorí vstupujú na európske územie. Podľa mňa ob obnovenie e, spoločného azylového systému, e, predovšetkým dublenského nariadenia, nám umožní dosiahnuť tieto dve veci a rada by som bola, ak by sa k tomuto obidvaja, e, obidve ministri vyjadrili a aby sa vyjadrili tiež k tomu, ako môžeme zľavniť ten tlak eh, na vonkajších hraniciach. Ako môžeme eh, vyriešiť túto otázku? To znamená ochrana bezpečnosti našich občanov a zároveň eh, existenciu voľného pohybu v šengenskom priestore, pretože momentálne je to ohrozené. Ďakujem. Ďakujem, pán Deprej. Vyzerá to tak, že odchádzate, ale práve som vás chcel vyvolať, teda odovzdať vám slovo. Ospravedlňujem sa, pán predseda. E, nech, nechcel som si to nechať e, uísť, e, ale musím odísť o šiestej. Chcem sa poďakovať obom ministrom za to, že prišli medzi nás a že nám dali toto posolstvo. Ja mám niekoľko otázok. Prvá otázka. Všetci súhlasíme s tým, že je dôležité posilniť interoperabilitu a implementovať register osobných údajov, ktorý umožní e, zaregistrovať a identifikovať falšované dokumenty. To sú predovšetkým falšované občanské preukazy. Máme tu ministrov Francúzska a Nemecka. Môžete povedať, že naozaj tlačíte na to, aby sa presadzovali spoločné biometrické údaje e, vo všetkých občanských preukazoch po celej Európskej únii? Druhá otázka. Revízia šengenského systému, to sme podporovali, ale myslím si, že um, celá tá eh, hrozba, ktorá súvisí s nepoužívaním systému SIS pri teroristickej hrozbe, uh, bola použitá uh, v prípadoch, kedy hrozí teroristický útok. A na čo by to slúžilo? Um, v prípade ohrozenia by sme mali k dispozícii relevantné údaje, ktoré by nám mohli pomôcť. Ďalej, pokiaľ ide o potrebu využívať relevantné údaje pri vyšetrovaní, máme ďalší problém a ide o technologický problém ktorý sa volá CGN. A tento problém umožňuje prevádzkovateľom, aby e, dávali rovnakú IP adresu alebo IP číslo rovnakým používateľom v tom istom čase. E, ak sa vyznáte v technike, tak si to môžete overiť, pretože naozaj to tak je. A potom, keď prebieha policajné vyšetrovanie, tak je veľmi ťažké nájsť konkrétneho človeka. Takže možno by bolo dobre sa zamerať na šifrovaciu technológiu a máte kapacity na to, aby ste sa pozreli na tieto problémy a aby tento veľký problém, ktorý tu máme na Európe, Európskej únii bol odstranený. To je všetko z mojej strany. Um, Ďakujem veľmi pekne, pán Bony. Ďakujem veľmi pekne za vaše jasné posolstvo. Myslím si, že je to pre nás veľmi dôležité, pretože tá kľúčová otázka je, ako spojiť naše úsilie, ako uh, zapojíte všetkých Európanov do tohto procesu? To je skutočne tá dôležitá otázka. Dve veci. Poprvé, interoperabilita. Myslím si, že tiež musíme zvážiť nové e, technické aspekty, pretože je tu mnoho nových technických možností, ako dosiahnuť skutočnú interoperabilitu a e, vytvoriť možnosti pre zasielanie informácií v reálnom čase. To je kľúčové, pretože to môže umožniť rýchlejšiu e, spätnú väzbu alebo reakciu rôznych inštitúcií. A potom e, ochrana osobných e, údajov, pokiaľ hovoríme o povinnosti možno telekomunikátorov a podobne, rôzne aplikácie ako WhatsApp a podobne, potrebujeme sa zamerať na tieto otázky a nájsť riešenia samozrejme tiež spolupracovať, pretože je dôležité e, e, ochraňovať tieto základné práva, ale tiež zabezpečiť e, bezpečnosť našich občanov. Ďakujem veľmi pekne. Anna Gomez je ďalšou rečničkou. Ďakujem, pani ministri, že ste prišli. Zabe- hovorili ste o zabezpečení e, hraníc, ale e, teroristické útoky, e, ktoré zažívame, sú do veľkej miery páchané našimi vlastnými teroristami. To znamená tí, ktorí vyrástli u nás. Takže sa to stáva v našej krajine, je to v rámci našich krajín a prečo sa nevenuje väčšia pozornosť prevencii radikalizácie a podpore deradikalizácie, predovšetkým v našich väzniciach, ktoré sú s takou školou radikalizácie, prečo sa importujú imáni zo Saudskej Arábie alebo e, z Pakistanu prečo sa nevenuje tomu väčšia pozornosť, prečo sa prehliada a všetci e, ministri vnútorných e, vecí, prečo sa prehliada tá, teda z, e, ten aspekt e, organizovaného zločinu, e, ktorý súvisí s udeľovaním občianstva rôznym veľkým investorom, kde sa prepierajú peniaze. Prečo to nie je jedno z priorít? Pretože je to, malo by to byť súčasťou boja proti terorizmu a my vieme, že v tejto oblasti existuje mnoho problémov. A prečo nepresadzujeme bezpečné a právne legitímne spôsoby návratu pre utečencov a respektíve tiež prečo dovolujeme pašerákom a prevádzačom, aby riadili tieto toky. Ďakujem. Ďakujem obom ministrom za to, že dnes po obede medzi nás prišli. Chcela by som vyjadriť svoje obavy vo svetle nedávnych eh, útokov, eh, pokiaľ ide o národnosť eh, tých zodpovedných. Poprvé je tu samozrejme želanie posilniť ochranu našich hraníc, alebo už dochádza k miešaniu utečencov s teroristami, eh, rôzne simulačné cvičenia, ktoré majú ukázať pripravenosť členských krajín na zvládnutie prílovu eh, migrantov. Mne sa nezdá, že to je úplne náležité. A pokiaľ ide o informačný systém, Európsky informačný systém, pred e, tým, než sa ľudia dostanú do Schengenu, e, je treba riešiť problémy už predtým. Samozrejme sú tam ťažkosti s internetom, e, rôzne neviem, telefónne služby. Hovoríme o tom, že operátori majú isté povinnosti. bolo povedané, že E, e, napríklad Telegram by nebol, nepodliehal rovnakým požiadavkám ako napríklad WhatsApp, ale pokiaľ by to tak bolo, tak určite sa objavia noví poskytovateľia služieb. Čiže neviem, že či takto sa problém vyrieši. Ja Viem, že vy ste veľmi aktívni aj v predvolebných kampaniach a rada by som vedela od francúzského ministra, že či e, takéto hraničné kontroly len nekopírujú politiku extrémnej pravice vo Francúzsku. Ďakujem. Pán Ďurek. Ďakujem pekne. Chcel by som sa spýtať, na otázku nelegálnej migrácie a prevádzactva, pretože máme skutočne alarmujúce údaje od Europolu a rád by som vedel, čo nám môžu ministri povedať o tomto. Nedávno alebo v poslednom čase je mnoho informácií z Izraela, eh, kde veľmi dobre poznajú túto otázku. Máme informácie z vysoko, od vysoko postavených e, e, predstaviteľov spravodajských služieb, aktívnych aj už e, vlastne tých, ktorí sú v dôchodcovskom veku, ale boli sme upozornení na to, že sa využívajú rôzne spôsoby na uh, prevedenie teroristov do Európy, čiže mali by sme si dávať väčší pozor, viac to kontrolovať. A ďalšia otázka, ktorá sa netýka európskych e, občanov, ale teda respektíve by sa týkala aj ich. Čo by ste očakávali od vašich kolegov, ministrov spravodlivosti, pokiaľ ide o právnu zodpovednosť ľudí, ktorí sa chcú pripojiť k ISIS? pretože mali by sme mať nejaký nový právny nástroj, e, ktorý by mal, podľa ktorého by to malo byť vnímané viac než len pripojenie sa k vojsku inej krajiny, ale e, by to malo byť e, vnímané ako v podstate ako vlasti zrada. Bez niečoho takého podobného nástroja nebudeme môcť, nebudeme schopní presvedčiť rodiny, aby tiež zastavili takýchto svojich rodinných príslušníkov v tomto. Ďakujem, pán predseda. Francúzsko v súčasnosti e, získalo nové informácie. Máme, máme tieňový kabinet a dvaja novinári z ľavicového denníka e, hovorili o problematike e, porušovania informácií a slobod. Počujete ma teraz? Je to v poriadku? Dobre. Pán minister, vy ste hovorili o práve na súkromný život. Ehm, vo Francúzsku sa veľmi často hovorí o tom, ehm, čo sa deje vo Francúzsku v tejto oblasti, pokiaľ ide o porušovanie práv na súkromie. Ehm, mnohí eh, novinári zistili, že existuje obrovský dohliadací systém zo strany zástupcov vlády alebo celkovo štátu. To znamená, že to porušuje základné princípy právneho štátu ehm, a ide to v podstate proti všetkým zákonom, ktoré s tým súvisia, ktoré boli v republike prijaté. Pán minister, mohli by ste pred parlamentom povedať, aké sú vaše konkrétne závis- záväzky, e, že dáte k dispozícii tieto dokumenty, ktoré by e, osvetlili celú túto problematiku a môžete naozaj povedať, že tieto útoky na základné princípy demokracie sa neudejú pod e, vašim dohľadom ako nového ministra? Ďakujem. Dobre, ďakujem kolegovia, ďakujem za to, že ste disciplinovane dodržali časový limit. To znamená, že možno si dáme druhé kolo po odpovediach ministrov, ale najprv som slúbil, že pán Demajzier bude odpovedať ako prvý, takže nech sa páči. Milý Klód, milé kolegyne, kolegovia, nie je ľahké v takom krátkom čase odpovedať na všetky otázky. Pokúsim sa o to, ale chcem vás požiadať aj o pochopenie, ak som nebol dostatočne diferencovaný vzhľadom na krátkosť času. Pani Mecola, USA, to bola vaša otázka. USA zohrávajú kľúčovú úlohu v boji proti terorizme, najmä ich schopnosti v niektorých oblastiach Európa nedokáže obsahuje. Zoberme si ich napríklad SEALS, proste na to nemáme, ale e, môžem povedať, že máme aj informácie z USA o plánovaných útokoch v Európe, ktoré nám pomohli im zabraniť. Takže je spolupráca s nimi v našom záujme. Samozrejme, aj tu sú zložité otázky súvisiace s výmenou údajov. Ale pokiaľ ide o Nemecko, nová administratíva prezidenta Trumpa nemá nejaké obmedzenia v doterajšom prístupe i keď Európa prezidenta niekedy kritizuje v otázke spolupráci a niekedy sa na ňo stiažujeme, ale v tejto oblasti nie. Pokiaľ ide rôzne identity pána Amriho, tak áno, je to tak, lebo aj v Nemecku až do roku 2015 sme ani technicky, ani právne nedokázali zistiť, keď pri, sa niekto prihlásil v Kolíne, a potom išiel povedzme do Stuttgartu a tam sa prihlásil pod iným menom, tak tam sme nevedeli zistiť, že už bol v Kolíne. Technicky ani právne to nebolo možné, ani žiaduce a to sme zmenili a preto potom sa vynorili aj tie rôzne identity Amriho. Pokiaľ ide o plánovanie biometrických údajov, tak je tam veľa toho, ale jedna vec je veľmi citlivá. a ste vás zaujíma je to otázka otlačkov prstov a biometrických údajov maloletých. Nie, potom je taký vek, kde to nemá kvôli fyziológii, biológii vôbec nemá význam. To sú otlačky prstov. Ale máme dočinenia s mnohými maloletými, ktorí ani maloletí už nie sú. A súčasne sú aj hranice nákladov rozumného odôvodniteľného, ja nemôžeme kosti rentgenovať a podobne. A to všetko je veľmi komplikované a citlivé. Ale pri otlačkov prstov maloletých a zistenie veku, na tom ešte musíme pracovať veľmi citlivo. Pani Sipu, súhlasím s vami, že samozrejme keď chceme mať interoperabilné systémy, potrebujeme jednotlivé vymedzenia, nielen to, kto je hrozbou, to už ma, sme zmenili aj v šengenskom nariadení, ale potrebujeme to aj na iné veci a potom musíme zohľadniť tie rôzne príslušnosti v jednotlivých členských štátoch, že ktorý orgán bude mať prístup. A to nemôže urobiť krajina sama za seba. Ak budeme mať európsku zmenu, tak aj možnosti prístupu a obmedzenia e, pre niektoré úrady, orgány musí byť určené na európskej úrovni. To je ten duch europeizácie. A otázka SIS a že sa nevyužíva na čas, áno, je to tak, ale problém je v tom, že nie je dostatočne naplnený tento systém. To bol ten hlavný problém. A prišli sme s mnohými E, zmenami, opravami. Dostali sme rôzne e, zatvorené obálky a skúmali sme to, aby sme videli, ako sme na tom a nechceli sme byť najhorší a o pár mesiacov sme už boli lepší, ale nie sme dosť dobrí. Takže jednoducho, ak aj pri implementácii európskych právnych predpisov budeme dbať na jednotnosť, tak si myslím, že aj pri e, práci s údajov musíme, pri práci s údajmi musíme tieto údaje poskytovať. Teraz kódovanie, tam ešte chcem, šifrovanie, tam chcem ešte povedať jednu vec. Pokiaľ ide o belgických kolegov, tak tu chcem povedať, že my v Nemecku nemáme pri autobusoch a železniciach osobné cestovné lístky a preto ani právne, ani technicky nedokážeme robiť niečo také, ako je PNR, také podobné kontroly. Každý deň ide, ja neviem, niekoľko miliónov cestujúcich v našich vlakoch, to bez autobusoch, takže neviem si predstaviť, ako by sme to mohli zvládnuť. Pani Interfeld, čo sa stalo vlastne s PNR, tá lehota neoplynula ešte, je to 2018 rok, neviem, ktorá krajina je už hotová. My chceme byť do leta hotoví, vtedy by sme už mali mať ten PNR zákon, lehota je veľmi tesná, bola vždy taká naliehavá a určite Nemecko lehotu dodrží a verím, že aj ostatní. Potom ste hovorili, že by sme mali mať e, lepšie využitie informácií a že nemusíme mať nové zdroje informácie. Zoberme si prípad Amriho. Nám by pomohlo, keby sme vedeli, že tento človek bol aj v Taliansku, že išiel do Talianska, že tam zapálil azylové zariadenie a že bol v Taliansku vo vezení to nebola otázka nevyužitia, to bola otázka nevedenia a to, aby sme sa v budúcnosti tomuto sa musíme vyhnúť, to hovorí o tom, aj čo musia robiť ministri spravodlivosti. Tam, kde sú trestné konania, povedzme za útoky, tam treba tiež zlepšiť výmenu informácií. A potom ešte jedna vec, o ktorej ste hovorili, aj francúzsky kolega o tom hovoril, Pani Gomez o tom hovorila a to je otázka, prečo sa hovorí tak málo o prevencii. To je veľmi dobrá otázka, úplne opodstatnená, ale môžem vám povedať teraz len ako takú malú priznam, poznámku. V mnohých členských štátoch za prevenciu nezodpovedajú ministri vnútra. To nie je výhovorka. Chcem povedať, že nikdy ministri vnútra EÚ nehovorili o prevencii tak, ako tieto posledné dva roky bola, kedy prevencia pre ministrov vnútrov bola niečo neveľmi veľmi dôležité. Polícia bola dôležitá a prevencia bolo tak, tak na okraji. Niečo dobré mať, pekné mať. A tento postoj sa úplne zmenil o 180 stupňov. A Veľká Británia ktorá bola najlepšia v boji proti terorizmu, prišla najskôr asi s najlepším prevenčným programom pre Britániu. Takže naozaj veľa robili, súvisí to samozrejme aj s internetom a môžem vám povedať, že Francúzsko a Nemecko práve teraz prišli s iniciatívou, tu sme predložili v rade a tam máme veľa sietí v Európe a chceli by sme mať jedno centrum pre prevenciu, aby sme nemuseli túto prácu duplovať, ale koordinovať, aby sme spolu boli účinnejší v rade som povedal, že je úplne nepriepustné, aby mala zločinecká vraždiaca skupina lepší internát ako 28 členských štátov. Proste my musíme tiež robiť na prevencii, ale to nie je otázka e, zákonov, ale otázka každodennej práce v teréne. Pani Ernst? tú debatu poznáme aj z nemeckého parlamentu. Tieto opatrenia nezabránili e, útoku, takže nemajú zmysel. Hej, no mali sme útoky vo Francúzsku, tam útočníci neprišli lietadlom, ale máme útoky, kde prišli aj lietadlom, alebo lietadlo bolo tým nástrojom. A okrem toho, niekedy takéto opatrenie nie je len na zabránenie trestného činu, ale slúži aj vysvetleniu, objasneniu a odhaleniu sieti. A to je podľa mňa veľmi dôležitý bod. Potom ste povedali niečo veľmi správne a síce, že policie sa musia lepšie prepojiť. Áno, chcem povedať, že aj spravodajské siete by sa mohli lepšie E, zosieťovať. Keď tu som troška zdržanlivý pri niektorých štátoch, ale zosieťovanie, prepojenie policajných zložiek je naozaj veľmi potrebné, dôležité, vyšetrovacie týmy a podobne, ale prepojenie policie nenahrádza výmenu údajov a policie môžu dobre spolupracovať len vtedy, ak majú prístup k údajom. E, v iných štátoch alebo v tretich štátoch. Potom ste povedali, že pojem terorizm tu sa má zadefinovať. Áno, ale trestné právo je zatiaľ stále vnútroštátnou kompetenciou, ale máme uznesenie OSN, ktoré vytvorilo dobrý právny základ pre toto vymedzenie. Tam je, ja neviem, teroristické združenie. Ten teror sa mi nezdá tak zle, E, také náročné spoločne zadefinovať. Skôr to ohrozenie, tá hrozba, to sa mi zdá ako väčší problém zadefinovať tak, aby bolo jednotné a čisté, jasné. Pokiaľ ide o presídlovanie, to je mimo terorizmu, chcem povedať ešte k presídlovaniu niečo. Aj my sme tu sa boli pomaly priplnení povinností z dvoch dôvodov. Poprvé, už sme mali tak veľa utečencov a po druhé, Presídlovanie, relokáciu sme chceli mať len vtedy, ak budú všetci zaregistrovaní v Taliansku a Grécku. A po tretie, áno, sú tu aj problémy s, Dubl- s Dublinským dohovorom aj v Grécku, aj v Taliansku. Potom sme sa my ako spolková vláda rozhodli zmeniť postoj a od októbra sme sa zaviazali voči Taliansku a Grécku každý mesiac zobrať 500 presídlení do Nemecka. A to je veľké číslo pri plnení našich cieľov v relokácii. Pani Holmajerová sa pýtala, či, to, či nie je problém s vkladaním údajov. Áno, je to tak. Najmä v niektorých štátoch, ktoré sa, stiažu, sa stiažujete, že tak málo vychádza. Je tam, povedzme, aj veľká krajina, ktorá málo vklada. Napríklad riaditeľ Európy spolu, má tu na žiadnu príslušnosť, ale proste sú tam problémy s údajmi a musíme na tom pracovať. Potom je tu ďalšia dôležitá vec. Prečo sa robia takéto údaje preventívne, bez toho, že sme povedali, že všetci sú všeobecne podozriví, a povedzme Eurodac. Chcem to porovnať s vízovým informačným systémom. My chceme, aby niektorí ľudia cestovali bezvízovo a od niektorých štátov žiadame vízum. A zoberme si nejakého podnikateľa z Indonézie, ale každá žiadosť o vízum, každá je preverovaná z hľadiska bezpečnosti, bezpečnostnými službami. To považujeme no, za normálne. To nie je všeobecné podozrenie, to je bezpečnostné opatrenie. A podobne to vidím aj s Eurodakom. Pani Revo dala veľmi záľudnú otázku. Prečo sme písali list komisii a nie rade? Odpoveď je, e, kolegom takéto nepíšeme, že musíme pridať paru, skôr napíšeme e, takto komisii a potom to dáme na vedomie kolegom. To je pravda ale motív tohto listu bol ten, nie aby sme vymýšľali nové veci, ale to, čo sme už prijali, aby sa rýchlo realizovali. To bol motív tohto listu. Potom školenia, odborná príprava pracovníkov. Áno, to sa iste dá robiť. Ale ja dúfam, že každý policajt v európskom kontexte má vhodnú odbornú prípravu, dobrú odbornú prípravu, môže sa pozerať, do dat, môže si to preveriť. A aj na Frontexe prebiehajú školenia, harmonizácia, to všetko sa dá urobiť. Pre nás bolo ale dôležitejšie, aby sme mali dobrých pracovníkov vo Frontexe. Keby sme museli všetkých teraz začať školiť, tak by to bola E, výhovorka pre všetky členské štáty, že ak nemáme školenie, tak mm, e, nepošleme ľudí. Tomu sme chceli zabrániť. Pani Wikström v súvislosti s terorizmom a emigráciou hovorila aj o emigrácii v súvislosti s terorizmom. A to je veľmi citlivá oblasť a treba to roz- odčleniť. Väčšina utečencov, čo prichádza, sú obete a nie páchatelia. I keď je faktom aj to, že medzi, medzi tými utečencami sa nachádzajú aj e, páchatelia, zločinci, teroristi, ktorí sa tam botreli na schvál, aby zakryli stopy. Napríklad aj vo Francúzsku sme mali e, také podozrenie, že išlo o inscenovanú stopu aby sa v Európe práve tieto dve témy zliali, ale ja som za to, aby sme odčlenili terorizmus od utečencov, ale tam, kde prepojenie je to nepopierať, ale otvorene to riešiť. A tá ústredná otázka tu nevyriešime dnes, ako zabraníme. Dublin sa zru, zrutil pri veľkých číslach. Ako to budeme riešiť v budúcnosti? Moja krátka odpoveď je, a je to aj súčasť e, našeho nemecko-francúzského kompromisného návrhu spoločného azylového systému. Musíme rozlišovať medzi malými, veľkými a strednými číslami. Máme dokonca aj smernicu o masovom prílive, nikdy sme ju nepoužili, aj keď sme mali masový príliv, hromadný príliv. A preto si myslím, že potrebujeme inú úpravu podľa toho, či je málo utečencov, stredný počet alebo veľký počet utečencov. Takto by sme mohli nájsť riešenie. A potom ste sa pýtali, či by sme nemohli biometrické údaje zlepšiť v národných e, preukazoch. Áno, je to dobrá otázka to súvisí s, e, s bezvízovým stykom. My sme povedali, že štáty budú mať bezvízový styk, keď ich pasy budú mať určité biometrické údaje, kvalitu. Keď je politický tlak veľký, sme troška veľkorysejší, ale v zásade to žiadame. A možno, že aj v tejto otázke donútra by sme mali vyvíjať takýto tlak. Potom ďalšia veľmi dôležitá otázka keď budem mať dynamickú IP adresu, tak ako potom vieme dať, e, priradiť k používateľovi meno? To je tá kľúčová otázka. Na každý pád si ale myslím, že to, čo potrebujeme, a o tom hovoríme aj v Nemecku a mali by sme to robiť aj v Európe, myslím si, že potrebujeme mať možnosť dotazu, pre bezpečnostné orgány a v danom niekedy aj pre obete poškodených, takých, ja neviem, obete nenavisných útokov, aby cez providera sa oznámilo, kto v ktorom, čas, v tom, do, ktorom čase použil IP adresu. Je to vec na zamyslenie a myslím si, že je to dôležitý nástroj. Potom otázka interoperability vy ste sa pýtali, že to je technická konfigurácia. Áno, presne. A to, čo nechceme, je, aby všetky investície do výpočtovej techniky boli nezmyselné, s tým nebudeme nikdy súhlasiť samozrejme, ale naučili sme sa, že, inteligent, že potrebujeme inteligentnú tá, e, inteligentné riešenie rozhraní. A to je to, čo uľahčuje dnešnú situáciu v porovnaní so situáciou pred desiatich rokov. Na tom pracuje práve tá skupina na vysokej úrovni. Tu chceme dosiahnuť ten pokrok. Potom pani Gomez ešte okrem otázky prevencie sa pýtala aj Prečo nie pranie špinavých peňazí prioritou? Áno, na tom robíme, ale na, tam sú zodpovední ministri financí, robia to vo veľkom štýle a myslím si, že je to dôležité a potom si sa, je, či nie je zmysluplné vytvoriť legálne cesty miesto nelegálnych ciest do Európy. Áno, je to veľká téma, ale problémom je, a poznáte tie rôzne návrhy, ktoré sú tu na stole, a to je to, kde nemáme zhodu, ja si myslím, že ak vytvoríme legálne cesty a doterajšie nezákonné cesty nezavreme, tak potom budeme mať tých legálnych me, e, e, migrantov ako plus, ako navyše. Ak vytvoríme, musíme vytvoriť legálne cesty pre tých, ktorí potrebujú ochranu a e, pre tých, ktorí migrujú za prácou, namiesto namiesto nezákonných ciest. To sa ľahko hovorí, ale ťažko robí, ako viete. A potom e, tam to premiečanie e, te, e, tých teroristických zón, kto skúma ETS, ja kto skúma, ten istý, kto skúma vízový prístup, to sú tie správne úrady aj pre ETS. A potom ste hovorili, že keď teraz bude Telegram, tak to robí iná firma. A to je ten argument, ktorý ma teraz nepresvedčil. My všetci budeme spoločne a niekoľko rokov proti napríklad bojujeme spoločne proti detskej pornografii. Najprv to vyzeralo ako beznádejný boj, ale teraz nevyzeráme zle v tomto. Je to otázka hodín, dní, týždňov a dojde k mazaniu, ale vieme, že niekde inde znovu príde ten obraz znovu. Ale to nám nemôže brániť v tom, že sa meni dosiahli úspach. Aspoň jeden obraz zmizol, obrázok, fotka zmizol, ale potom musíme sa starať o to, aby sa to tam už znovu nedostalo. Potom sa Jura pýtal, a čo očakávame od ministrov spravodlivosti? Ja sa môžem vyjadriť najlepšie k mojemu ministrovi spravodlivosti. Jednoducho je jasné, že tam bol možno aj problém prekladu. Ak sa niekto, ak niekto konvertuje na islám, to nie je dôvod, aby minister spravodlivosti konal. Keď sa niekto stane islamistom, tak je to asi dôvod na znepokojenie, ale nie každý islamista je aj terorista. A preto aj medzi islamistami musíme a islamistickým terorizmom musíme rozlišovať a ministri spravodlivosti skôr riešia otázku výmeny informácií o trestnom konaní, o prebiehajúcich trestných konaniach. To by bolo dôležité. A Matias, tá posledná otázka bola ten čierny kabinet a to sa týkalo Francúzska, takže tam odovzdám slovo Francúzsku. Ďakujem, myslím, že ste zodpovedali každú jednu otázku. Mali by sme vám za to dať nejaké ocenenie, pretože to už sa nám dávno nestalo. Uh, možno by som mohol povedať, že uh, vám dám znovu slovo, ale uh, každopádne vám gratulujem, že ste zodpovedali každú otázku. Ďalej, pán minister, dávam slovo vám. Uh, Eh, áno, musím povedať, že súhlasím s mnohými odpovediami môjho nemeckého kolegu. Nechcem opakovať to, čo už bolo povedané, ale pokúsim sa eh, to trošku zoskúpiť eh, do určitých tém, ktorým sa otázky venovali a ešte doplním niekoľko ďalších informácií. Po, pokiaľ ide o vzťah so Spojenými štátmi, to je naozaj veľmi dôležitý partner. Ehm, Spojené štáty e, sú naďalej dôležitým partnerom, ale e, ešte stále tu máme ehm, veľa víziev, ktoré e, pred nami spoločne stoja. Keď sa pozrieme do histórie, tak Spojené štáty sú jeden z našich najstarších partnerov, nás ako Francúzska. A je teda aj v našom záujme, aby toto partnerstvo zostalo silné aj do budúcna. Ja som zatiaľ nebol v kontakte s mojim americkým náprotivkom, ale spolupráca na všetkých úrovniach um, je naďalej veľmi silná a nesmierne dôležitá. A uh, týka sa to teda aj um, môjho odvetvia, teda vnútra. A myslím si, že budeme takto pokračovať aj do budúcna. Pokiaľ ide o problematiku interoperability a rizik, ktoré uh, by s tým mohli súvisieť, ja plne súhlasím s tým, čo povedal Thomas de Maizière, Vyžadovanie interoperability eh, je nesmierne dôležité. Je to nástroj, ktorý pomôže zodpovedným orgánom lepšie pracovať. Zároveň ale musíme zabezpečiť, že zásady právneho štátu sa budú ďalej uplatňovať. Právny štát eh, je základ každého z našich štátov a preto je dôležité, aby sme nevytvárali eh, jednu kontrolu za druhou len preto, aby sme ich tu mali. Je dôležité, aby boli relevantné a aby sme pri ich uplatňovaní uplatňovaní zachovávali princípy štát, e, právneho štátu. Takže interoperabilita musí fungovať tak, aby zabezpečila e, dostatočnú konzultáciu a zároveň ochranu e, práv a údajov. Je dôležité, aby všetky kompetentné orgány mali tie mm, právomoci, ktoré im prináležia a zároveň, aby napríklad súdy mali tie právomoci, ktoré by mali mať. Potom tu máme ďalšiu otázku, ktorá sa týka PNR a uplatnenia na železniciach. E, v budúcnosti to nevylučujeme, že by sme používali tieto údaje. E, vieme, čo sa udialo v Taliansku, konečná destinácia mohla byť Francúzsko. Takže naozaj sú tu určité toky, ktoré sú celoeurópske a e, preto stojí za to, aby sme sa pozreli na prípadný pilotný projekt a pozreli sa aj na to, aké sú možné technické a právne obmedzenia a prekážky, ale inak nám v podstate nebráni nič e, v tom, aby sme bližšie túto problematiku skúmali. Um, niekto z vás sa pýtal na um, tú núdzovú situáciu, núdzový stav, ktorý máme vo Francúzsku. Um, núdzový stav bol vyhlásený po atentátoch um, ktorý si vyžiadal veľmi veľa obetí na životoch, potom sme ho postupne predlžovali a ehm, našou základnou zásadou je to, že v prípade potreby treba využiť núdzový stav. Ide o legislatívny režim, legislatívny stav, ktorý ale rešpektuje všetky zásady ústavy, Samozrejme, v prípade potreby je potrebné tento núdzový stav predlžiť e, a treba sa pozrieť na to, či je efektívny. Treba zdôrazniť, že ide o vynimočný stav. E, prezident republiky, premiér a všetky, všetci zodpovední e, vysokí predstavitelia sú zodpovední za to, aby o predlžení núdzového stavu diskutovali s francúzským parlamentom a teda pri každom jednom predlžení tohto stavu sa hlasuje diskutuje vo francúzskom parlamente, či toto predlženie je opodstatnené alebo nie. Ako viete, budeme mať eh, čoskoro prezidentské voľby a práve s tým súvisí zvýšené riziko, ktoré v tejto súvislosti môže eh, vyvstať. Práve preto výkonné orgány, ale aj parlament budú v nadchádzajúcich mesiacoch diskutovať o tom, či je naozaj relevantné, aby sme núdzový stav ďalej predložili alebo nie. Opäť ale opakujem, že ide o výnimočný stav a že je pevne zakotvený v legislatíve. Pokiaľ ide o Eurodac, môžem sa len pripojiť k tomu, čo povedal e, Tomás. Nebudem k tomu dodávať už asi nič iné. Pokiaľ ide o to, prečo sme tento list e, poslali komisii, respektíve prečo môj predchodca poslal e, tento list komisii, e, komisia je zodpovedná za mnohé európske iniciatívy a predovšetkým aj za implementáciu. A práve to je tá oblasť, na ktorú by sme sa mali zamerať, pretože aktuálne máme platných veľmi veľa princípov, ktoré fungujú a ktoré sú veľmi komplexné. A teraz už e, je potrebné pri mnohých problematikách vstúpiť do tej operatívnej implementačnej fázy a zapracovať na uplatňovanie týchto princípov v praxi. Ja opäť môžem len súhlasiť e, s tým, čo povedal Tomás, e, pokiaľ ide o presídľovanie a Dublin. Máme tú dohodu medzi Francúzskom a Nemeckom, ktorá sa týka revízie Dublinu. A môžem len doplniť, že tieto dve krajiny, teda Francúzsko a Nemecko, sú členské štáty, ktoré sa najviac podelajú na pre presídľovaní 3000 pre Francúzsko. Je to menej, ako sa predpokladalo, to je síce pravda, ale toto číslo postupne narastá a aj tempo presídľovania narastá, a zrýchľuje sa. Takže treba povedať, že každý má svoje, e, svoju časť e, zodpovednosti a musí priložiť ruku k dielu. Je pravda, že zatiaľ v oblasti um, identifikačných dokumentov zatiaľ nemáme celoeurópske štandardy. A my vo Francúzsku máme biometrické údaje na občanskom preukaze, ktoré nám umožňujú ich um, efektívne využívať a aj ich využívame. Uh, pokiaľ ide o imamov zo zahraničia, uh, My vo Francúzsku máme veľmi dobre fungujúci systém, máme sieť, ktorá sa venuje boju proti radikalizácii, ktorá je aktuálna a um, je dôležité, aby sme vo všetkých členských štátoch vytvorili takéto e, siete, ktoré pomáhajú bojovať proti radikalizácii a posilnili ich tam, kde existujú, aby sme vytvorili jeden celoeurópsky nástroj, ktorý bude účinný a ktorý sa bude venovať práve o svete v oblasti radikalizácie a bude bojovať proti terorizmu. E, takýto nástroj e, je opäť e, zodpovednosťou a úlohou nás všetkých. Čo sa týka núdzového stavu, um, pristúpili sme k zatvoreniu salafistických mešít. Um, mali sme na to veľmi jasné právne kritéria. Um, môj predchodca um, toto opatrenie um, rešpektoval um, obaja moji predchodcovia, teda nielen Bruno Leroux, ale aj Bernard Cazeneuve, eh, siahli po tomto opatrení a uh, išlo o veľmi efektívne opatrenie. Viac ako 20 takýchto extremistických mešít bolo v tom čase zatvorených a je dôležité aj do budúcna, aby sme nesmierne obozretne sledovali, e, čo sa deje na francúzskom území a či to, čo sa na našom území deje, rešpektuje všetky naše zákony. Pokiaľ ide o ten e, tieňový e, čierny kabinet, Ja môžem um, povedať len to, že som veľký patriot a urobím všetko preto, aby som ochránil našu krajinu. Uh, myslím, že tu veľmi jasne uh, zaznelo a zaznelo aj zo strany prezidenta našej republiky veľmi jasne to, že um, budeme rešpektovať tieto zásady a e, budeme robiť všetko preto, aby princípy právneho štátu sa neporušovali. Aj autor tej knihy, ktorú ste spomínali, e, neuvádza žiadne konkrétne údaje, ktoré by svedčili o tom, že existuje tieňový kabinet. E, žiaden taký kabinet neexistuje a ja urobím všetko preto, aby taký kabinet ani v budúcnosti neexistoval. Ďakujem veľmi pekne, pán Demazier. Ako ste už povedali, vy musíte odísť. Ja viem, že niektorí naši kolegovia už odišli, ale uh, samozrejme budeme mať tu výsledky diskusie, prehodnotíme to a potom uvidíme, že či uh, pozveme znova teda uh, ministrov vnútra, respektíve to budeme riešiť na inej úrovni, ale určite je dobré mať takto štruktúrovanú debatu, veľmi dobrá interakcia. Samozrejme, je tu spektrum rôznych názorov. Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli, že ste si našli čas a ďakujem tiež našim členom za disciplinovanosť. Pani Sipel, e, chcete mi pokaziť radosť? E, len veľmi krátko, pán Demazier na začiatku povedal, že sa ešte vráti k otázky šifrovania, k otázke šifrovania, ale asi e, som to prepočula. Takže ešte raz. Ja som za šifrovanie od jedného konca k druhému v súkromnej komunikácii. To sme dokonca aj podporovali. Stimulovali k tomu, lebo chceme, aby takáto komunikácia bola bezpečná v zmysle safe. Potrebujeme takúto bezpečnú komunikáciu aj pri digitalizácii a podobne, pri automatizovaných autách a podobne. To nebude mať úspech, ak sa musíme bať, že auto niekto riadi na diálku alebo ak si objednám, ja neviem, mlieko od niekoho, že nie je e, mlieko, ja neviem čo, pretože chladnička niečo hlási a podobne. Ale súčasne to nemôže byť tak, že ak teraz chcete odpočúvať telefón, ale máte podozrenia, súca s tým súhlasí a potom sa odpočúva telefón, starý mobil, že neexistuje technická možnosť, lebo ľudia telefonujú cez Skype a to nemôže byť v poriadku. A preto je dovolené, aby právny štát, a to uvažujeme aj na európskej úrovni, ako napríklad potom v takýchto prípadoch toto prekonáme. A tam je ten prvý problém, že by sa mal aj e, nahrať ten rozhovor a sledovať do minulosti a nielen aktuálny rozhovor, povedzme, pri Skype. A to sa určite dá dosiahnuť aj tak, aby sme ochránili právo na súkromie. Ale odpočúvanie telefónu je niečo, čo je možné v jednom konkrétnom prípade, je to povolené, ale nie je možné, aby policia, keď potrebuje prekonať šifrovanie a ja neviem, by okrem toho jedného sledovala nekonečný počet osôb. Samozrejme, že to nejde. Proste ide o to, aby boli práva v primeranej miere. A tu je ten technický problém. A o tom hovoril aj francúzsky kolega, že na tom pracujeme. A lepšie je, ak to budeme robiť po európsky, ako aby to robil každý štát samostatne ale ja sa bránim predtým, keď niektorí hovoria, že musíme dokázať prekonať aj šifrovanie, aby sme mohli vysledovať, e, ja neviem, Daknete, pornografiu, predaj zbraní a tak trestné činy a podobne. Ale a potom niekto povie, že chcete sa tam dostať zadnými dvierkami. O to nejde. Samozrejme, ja som nechcel do toho vstupovať a vážim si skutočne vašu odpoveď, vážim si to, že ste nám objasnili teda, čo sa deje v tejto oblasti. A ďakujem aj za dodatočnú otázku. Ďakujem všetkým za otázky a ďakujem ešte raz ministrom za všetky informácií. Na rade sa to bude riešiť vo štvrtok a Ďakujem za vynikajúco naplánovanú debatu.